Morning. Dobré ráno. Hello. Good morning. Ešte raz dobré ráno. Bonjour. Buenos días, queridos colegas. Dobrý deň prajem, milí kolegovia, dámy a páni. Usadzajte sa, prosím vás. We thank you so that we can get... Výborne, takže začneme schôdzou výboru LIBE. Program sa nemení, takže je schválený. Bod o kritických infraštruktúrach, takže zmeny predsa len, bol posunutý na neskôr. Koordinátori budú in kamera zasadať od 11.30 do 12.30, takže zasadnutie neverejné koordinátorov. Má niekto prosím nejaké námietky? Nie. Takže program je prijatý. We proceed now to the announcements. Oznámenia. Delegácia Libe bola minulý týždeň vyslaná do Washingtonu. Stretla sa s členmi kongresu a so zastupcami americkej vlády. Väčšina schôdzok bola veľmi plodná a napomocná pre budúcnú prácu líbe, hlavne pokiaľ ide o ochranu údajov a PNR, teda témy, ktorými sa budeme zaoberať. Takže by som navrhoval na najbližšej schôdzi koordinátorov schváliť správu z tejto delegácie, teda nie dnes, ale až na tej ďalšej schôdzi koordinátorov, teda keď ju napíšu tú správu. We now proceed to point number... Yes, Mrs. Head. Pani Head. Ďakujem pekne. Prepašte, nechcem tu nejako veľmi mrhať časom. Teším sa, že tu ste. Takže začnem ešte raz. Pán predseda, trošku ma sklamalo a nahnevalo, že zasadnutia LIBE nezačínajú nikdy na čas, pretože máme naozaj veľmi nabitý program, veľa dôležitých bodov programu a ešte nikdy sme nezačali na čas napriek tomuto obrovskému penzu práce. Ja som prišla už pred 9, teraz je chvála Bohu 4 na 10 a ešte len začíname. A podarilo sa mi vybaviť aj trošku e mailové korešpondencie medzi tým, kým som sem prišla a tým, kým sme začali. Takže Apelujem na vás, začínajme prosím na čas, keďže máme takých, také dôležité témy a je ich tak veľa. Ďakujem. Áno, áno. A ja som tu bol o 9. hovorí pán predseda. Ja som len sa zhováral s niektorými poslancami tu v sále pretože osobné rozhovory sú veľmi dôležité. Dal som e, čas aj kolegom, aby sa dostavili ostatným, ale nikto nepochybuje o tom, že máme veľa dôležitých bodov. Nechcem spochybniť dôležitosť žiadneho z našich bodov a taká časová nepresnosť, nedochvíľnosť e, sa pomaly stáva pravidlom vo zasadnutiach Libe, toto nás mrzí, ale poznamenáme si to a budeme robiť, eh, čo bude v našich silách, aby sme vybavili všetky body programu a aby sme na budúce začali na čas. Takže bod číslo 3, výročná správa o prístupe verejnosti k dokumentom EÚ. Pani Haltala je spravodajkyňa. Táto správa sa zaoberá praktickými aspektami uplatňovania nariadenia 1049 2001 o prístupe k dokumentom. Táto správa bude určitým indikátorom pre ďalšiu správu, správu pána Kešmena o nariadení 1049 lomeno 2001. Pôjde teda o novelu tohto nariadenia tejto súvislosti vás chcem upovedomiť, že komisia vydala návrh na prepracovanie v roku 2008 a čakalo sa teda na vstúpenie do Lisabonskej zmluvy, aby komisia prišla s novým návrhom novely nariadenia 1049 z roku 2001, aby sa rozšírilo rozšírila platnosť tohto nariadenia aj na iné orgány EÚ, agentúry, úrady a tak ďalej. Pani Hautala a pán Cashman spolu s pani Etemeky z AFKO k tejto téme zorganizovali vypočutie výboru LIBE. Teraz by som dal slovo spravodajkyni pani Hautala ešte raz opakujem, je to výročná správa o implementácii nariadenia 1049 z roku 2001. Pani Hautala, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý týždeň výbor LIBE zorganizoval veľmi úspešné vypočutie o aktuálnom stave prístupu k dokumentom v inštitúciách EÚ. Hostiteľmi sme boli pán Kešmer, pani Jetemeky a ja a myslím, že situáciu teraz veľmi dobre poznáme. Ide o to, že napriek tomu, že máme veľmi dobrý regulačný rámec, teda ide o spomínané nariadenie 1049 z roku 2001, ktoré platí už 10 rokov. Napriek tomuto dobrému regulačnému rámcu e, sa zdráhajú inštitúcie EÚ pochopiť svoje povinnosti z očí voči občanom a to napriek tomu, že v platnosti je Lisabonská zmluva, v ktorej sa zakotvuje právo k dokumentom ako základné právo. Právo byť informovaný je kľúčové, aby sa občania mohli zúčastňovať rozhodovacieho procesu. Toto je samozrejme predpoklad fungovania modernej demokracie. Ja som sa snažila teda pozrieť na prax pozrieť na to, ako sa deje implementácia tohto nariadenia v inštitúciách, keď občania požiadajú o prístup k dokumentom. Musím konštatovať, že často od európskej inštitúcií počujeme, že zverejnili sme toľko a toľko percent informácií vychádzajúce z požiadaviek. Tvrdia, že informovanosť je veľmi dobrá, ale uh, oni nechápu, že problémom je to malé percento eh, žiadostí, ktorým nebolo vyhovené, keď nedošlo k zverejneným dokumentom. Takže oni často zneužívajú možnosť vykladať eh, výnimky z princípu prístupu do, k dokumentom svojim eh, svojím spôsobom. Takže chcem vám len pripomenúť, že pán Cashman pracuje na prepracovanom znení tohto nariadenia. A výbor bude musieť čoskoro rozhodnúť o tom, ako bude reagovať na druhý návrh z dielne komisie ehm, dva roky ubehli medzi tým prvým návrhom a tým druhým. Ide teda o rozšírenie rozsahu pôsobnosti toho nariadenia tak, aby sa dostalo požiadavke Lisabonskej zmluvy a aby e, v tomto nariadení boli pokryté aj iné orgány a inštitúcie, nielen tie tri hlavné. Takže je to veľmi zaujímavá situácia. Mnohé z inštitúcií, ako napríklad e, Európska agentúra pre liečiva alebo pre bezpečnosť potravín alebo Európska služba pre vonkajšiu činnosť sa momentálne nachádzajú v situácii, kedy budú musieť takéto povinnosti implementovať. Na vypočutí minulý týždeň sme zistili, že je málo poslancov, pardon, občanov, eh, ktorí vedia, že prístup k dokumentom sa teraz vzťahuje na všetky orgány, inštitúcie, agentúry a tak ďalej. Inštitúcie často robia prieťahy, pokiaľ ide o reagovanie na žiadosti občanov o zverejnenie dokumentov a takéto oddialovanie zverejnenia často spôsobuje, že informácia takto poskytnutá už nemá takú hodnotu. Takže vyzývame inštitúcie, aby reagovali na žiadosti rýchlo, pretože občania potrebujú príslušné dokumenty dostať čo možno najskôr. Európsky ombudsman odvedol obrovský kus práce, pokiaľ ide o transparentnosť a prístup k dokumentom a on požaduje proaktívny prístup k týmto otázkam, teda aby sa vyhli inštitúcie, agentúry a tak ďalej nadmernej pracovnej záťaži. Toto by sa dosiahlo, keby e, tu boli rôzne mm, registre alebo databázy, kde by boli dokumenty priamo dostupné. Pokiaľ ide o právnu situáciu v oblasti prístupu k dokumentom, táto je relatívne dobrá. Európske súdy prijali viacero progresívnych rozhodnutí, pokiaľ ide o výklad tohto nariadenia, čo zvyšuje transparentnosť. Ale sú tu znepokojujúce tendencie, hlavne teda v rade, ale aj v iných inštitúciách, ktoré, tieto inštitúcie teda trvajú na tom, že by sa mali výnimky v nariadení vykladať veľmi široko a toto ide v rozpore s právom občanov byť informovaní. Inštitúcie často využívajú ako výhovorku a myslím si, že aj Európsky parlament je súčasťou tohto problému. Ide o space to think, teda priestor na úvahu inštitúcií. Toto sa stáva takou najčastejšou výhovorkou a najväčším najväčšou prekážkou v transparentnosti. Teda inštitúcie sa snažia zatajovať a skrývať dokumenty, ktoré sa týkajú prípravnej fázy rozhodnutia. Samozrejme, že občania sa nemôžu zúčastňovať rozhodovacieho procesu, pokiaľ nie sú informovaní na čas predtým, než sa príjmú záverečné rozhodnutia, keď už sú záverečnosti prijaté, tak už nie je šanca realizovať eh, verejnú debatu alebo nejako ovplyvniť rozhodnutia. Ja som si preštudovala určité otvorené súdne prípady. Tieto by nám, myslím, mohli uh, naznačiť tú cestu, ako sa vydať pri prepracovaní tohto nariadenia. Naozaj som bola zhrozená tým, koľko členských štátov nezverejňuje svoje stanoviská k legislatívnym návrhom. Najakútnejším prípadom je Access Info, dôležitá mimovládna organizácia, ktorá zistila, že členské štáty nechcú zverejňovať, nechcú sprístupňovať stanoviská členských štátov, pokiaľ ide o ich názory na pripravovanú, na priprano, pripravovanú legislatívu. Toto je naozaj paradoxné. Súdny dvor však relatívne nedávno prijal veľmi dôležité rozhodnutie v tom zmysle, že ráda využíva nesprávne argumenty, keď tvrdí, že keby tieto stanoviská členských štátov boli eh, v legislatívnom postupe zverejnené občanom, že by to zabránilo členským štátom, ich vládam nejako potom, potom eh, upraviť svoje stanovisko. Toto však nie je pravda, pretože občania plne chápu, že ide o prebiehajúce rozhovory, a skratka občania sú celkom dobre schopní pochopiť, že členský štát môže zmeniť svoje stanovisko, svoj názor. Takže e, nevidím dôvod, prečo by sa takéto stanoviská e, nemali zverejňovať. Zo zdrojov rády sa dozvedám, že je tu obrovská opozícia e, vydať sa tou cestou, ktorú navrhuje súdny dvor, ale Lisabonská zmluva požaduje viac transparentnosti. Čo vidíme v praxi je však presný opak. Takže ešte jedna vec, ktorú by som chcela zdôrazniť, ide o prípad, ktorým sa zaoberal minulý rok ombudsman. Ide o Európsku agentúru pre liečivá, ktorá mala Um, zverejniť uh, určité informácie, ktoré boli interne zadefinované ako dôverné. Išlo o lieky v boji proti obezite. No a ombudsman odporúčal aby vyhoveli inštitúcie požiadavkám info, o informácie občanov a myslím, že v tomto prípade sa to aj podarilo presadiť. Minulý týždeň na vypočutí vyplynul ešte aj ďalší, ďalší problém. Ide o pravidlá, ktorými sa upravuje režim utajenia. Vychádzajú tieto pravidlá z interných predpisov jednotlivých inštitúcií. A pán Cashman vo svojom návrhu správy, ale aj viacerí veci minulý týždeň boli za to, aby tieto pravidlá režimu utajenia boli upravené podľa úrovne legislatívy. Teda, e, že by nemalo ísť o nejaké interné úpravy, ktoré sú na tej najnižšej úrovni e, legislatívy, ale bolo by dobre, keby to nariadenie, teda naozaj legislatívny dokument, legislatívne veľmi hodnotný dokument obsahoval, keby toto nariadenie obsahovalo takéto pravidlá. Inštitúcie sa môžu jednoducho vyhnúť svojim povinnostiam v oblasti transparentnosti tým, že skrátka dokumenty eh, budú nadmerne eh, klasifikovať ako dôverné alebo utajené. Tie označenia ako restraint alebo limited, restraint alebo limited, a napríklad taký pojem limite, limicit obmedzený e, sa neobjavuje v žiadnej legislatíve. Takže bolo by dobré, keby Európsky parlament a rada, teda keby legislatívne orgány rozhodli o tom, ako sa má tento režim utajovania e, realizovať pretože často takéto označenia ako e, restricted alebo limity sa používajú ako, ako, ako výhovorka pre nesprístupnenie dokumentov. Moja správa alebo pracovný dokument je rozdelená do štyroch častí. Takže z tohto pracovného dokumentu budem, budem e, vychádzať pri príprave samotnej správy a ja dúfam, že sa aj s tenými stretneme. Čo možno najskôr chcem sa im všetkým poďakovať za veľmi dobrú tímovú prácu a mm, dúfam, že aj správa pána Kašmana e, bude veľmi rýchlo napredovať. You, Ďakujem pekne, pani Hautala. A pán Kašman dostane slovo ako prvý. Ďakujem pekne, predseda. Chcel by som poďakovať Heidi Hautala za Prezentáciou jej správy a súčasnej situácie. Samozrejme, správa je o praktických postupoch implementácie nariadenia 1049, hlavne týkajúce sa troch inštitúcií, predtým, než Lisabonská smluva vstúpila do platnosti. Takže bude zaujímavé, keď budeme počase zhodnocovať tieto postupy, či je zachovaná tá neochota sprístupňovať isté druhy dokumentov. Myslím, že tu istá symbióza medzi tým, čo robí pani Hautala a medzi mojimi zámermi e, v rámci mojej správy o revízii nariadenia 1049. Ona hovorila o niektorých dôležitých prvkov. A poprvé klasifikácia a prílišná klasifikácia. Nesmieme zabúdať na to, že nariadenie 1049 je pomerne explicitné čo sa týka princípov e, prístupu a zamietnutia prístupu. Ten by mal byť veľmi zriedkavý a v prípade e, výskytu musí byť, e, musí byť dôvody, dôvody alebo musí byť to zamietnutie odôvodnené podľa príslušných článkov. No a preto pani Hautala správne sa zoberá otázkou klasifikácie a je to tiež otázka, ktorou sa zaoberám aj ja. No a ak chceme dosiahnuť eh, určitú mieru koherentnosti v rámci prístupu k dokumentom, ktorá existuje v dvoch inštitúciách. Takže ak chceme dosiahnuť mieru koherentnosti v prístupe, potrebujeme eh, rovnaké pravidlá pre klasifikáciu interné, v rámci interných pravidel inštitúcie klasifikácii dokumentov. Mojou šablónou sú interné pravidlá rady pretože je jasné, ak budeme mať rovnaké pravidlá vo všetkých inštitúciách, tak to je najvhodnejší prístup k tejto problematike. Pani Hautela hovorila o vypočutí z minulého týždňa, ktoré podľa mňa bolo veľmi úspešné Vypočuli sme si zástupcov MVOčiek a praktického života, ktorí e, žiadajú o prístup dokumentom a veľmi často býva zamietnutý. Tiež bolo zaujímavé vypočuť si e, zástupcov agentúr, ktorí prekročili, o, o, prekročili hranice toho, čo je absolútne e, nevyhnutné a nariadenie 1049 je, je nejakým východiskom a zapracovali ho do svojho každodenného života, myslím tým Európsku investičnú banku a Frontex. To sú dva vynikajúce príklady. No, samozrejme, od poslednej výročnej správe aplikácie alebo uplatňovania nariadenia 1049 sa boli vynesené dva veľmi dôležité rozsudky poprvé bavorský prípad Lager. No a myslím, že to je rozsudok založený na rovnováhe medzi záujmami. V minulosti niektorých z inštitúcií, hlavne komisia teda, zamietla prístup k dokumentom kvôli tomu e, z dôvodu, že by e, sa porušili ustanovenia nariadenia o ochrane osobných údajov. No a to bol tiež eh, dôvod eh, viacerých zametnutí. No a eh, pr, prípad Bavarian Lager to zachoval, no a rovnako povedal, že musia byť vyvážené záujmy. Takže tým, že sa v dokumente uvádzajú konkrétne mená, nie je to dostatočný dôvod na zamietnutie prístupu. No a v návrhu mojej správy som povedal, že naše dva pozmeňujúce návrhy prispievajú k rovnováhe. Oni podporujú ochranu údajov, ale aj sprístupňovať dokumentov v prípade verejného záujmu. A ďalšou zaujímavosťou, a skutočne je to zaujímavé, ďalší zaujímavý rozsudok Európskeho súdneho dvora a to je k stanoviskám rade o ich stanovisku k revízii nariadenia 1049. Takže inými slovami, my sme sa snažili zistiť, či členské štáty sú za revíziu nariadenia 1049 a či sú za transparentnosť alebo či sú proti revízii. A jeden z ich argumentov a ja by som chcel, aby kolegovia na to si to cez, cez Veľkú noc prečítali. Je to ako nejaký kavkov román. román. E, právny zástupca rady tvrdí, že ak by myslel, že jeho stanoviská budú zverejnené, tak by nemohol byť e, úprimný e, pri predkladaní žiadosti, pretože aby sa mohol dostať pod tlak verejnej mienky, aby zmenil názor. No a občania nemôžu vytvárať takýto tlak. To je skutočne veľmi zvláštne. A je to jeden z tých rozsudkov, ktorý je veľmi nezvyčajný, pretože pri jeho čítaní sa vám eh, určite objaví úsmev na tvári eh, z toho, aké, aké šialenosti eh, sa objavujú v prípade poskytovania prístupu k dokumentom. Dobre, Pozrieme sa pravde do očí. Európa zažíva veľmi čas, ťažké časy. V národných štátoch sa ľudia pýtajú, či nám Európa dáva protihodnotu za naše peniaze. A no, potrebujeme sa tak angažovať za Európu. Prečo nám neustále Európa hovorí, čo máme robiť a v krajinách ako Švédsko, Portugalsko, Taliansko, Írsko, Španielsko. No a keď získate prístup k dokumentom rady, uvidíte, ako naši vládni ministri, o čom naši vládni ministri hovoria a ako hlasujú. Avšak to všetko je tajné. Takže aj poslanci v národných parlamentoch nevedia, ako, ich, ako ministri ich vlády, o čom hovorili, alebo za čo hlasovali na Rade ministrov. No a, a preto keď to otvoríme pre verejnú kontrolu a povedzme si, kontrola nie je zlou vecou, takže keď to otvoríme verejnej kontrole, no a uvidíme, ako napríklad ako sa ministri dohodujú, dosahujú kompromisy, ako hlasujú, takže potom keď idú do britského parlamentu, a tak sa musia zodpovedať za rozhodnutia, ktoré prijali. No a to našich občanov uistuje, že Európa nič nenúti, ale táto nespravedlivosť a zosmiešňovanie európskych inštitúcií a európskych ideálov musí skončiť. Nikomu to neprospieva a určite to neprospieva Európanom. a dáva to muníciu euroskeptikom a oponentom Európy, ktorí chcú rozložiť jeden z najdôležitejších a najúspešnejších projektov od druhej svetovej vojny. Takže preto správa Heidi Hautala je taká dôležitá, pretože môžeme že kde treba začať, kde je nedostatok transparentnosti, čo treba vysvetľovať. Nariadenie 1049 túto povinnosť zavádza, sprístupní dokument, alebo ak nebude teda verejne prístupný, tak musíte udať jasný dôvod. Ja si teda myslím, že sme na dobrej ceste, no a dovolte mi povedať poslednému návrhu komisie o revízii a nariadenia 1049. Meška dva roky a nie je to nevyhnutné článok alebo zmluva o fungovaní EÚ a konkrétne článok 15 má vlastnú dynamiku bez ohľadu na to, či už sa to uvádza v nariadení 1049 alebo nie. Článok 15 a hlavne odsek 3 no, angažovanosti európskych občanov v demokratických procesoch bude platiť dovtedy, kým bude existovať Lisabonská zmluva. Takže Snahy komisie sú pekné, avšak nie sú nevyhnutné. Dalo by sa tvrdiť, že to je len tak na oko a my musíme spolu s inštitúciami hľadať možnosti zlepšenia prístupu, prístupu no a preto hovorím, že správa Heidi Hautala je kľúčová, ako zlepšiť prístup a ako na to ďalej budovať. Pán predseda, trvalo mi to veľmi dlho, ale skutočne Myslím to veľmi vážne. Čím viac otvoríme naše inštitúcie pre verejnosť, tým viac ľudí si uvedomí, e, čo robíme, ako je to dôležité a ako sa Európa často používa ako výhovorka e, členských štátov, aby nepresadzovali niečo, o čom si myslím, že to nie je veľmi populárne. Oni obvinujú Európu a myslím, že to platí pre všetkých 27 členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kašman. A teraz dostanú slovo ďalší poslanci. Pán Busutil by niečo chcel povedať. Nech sa páči, choďte ako prvý. Ďakujem, predseda. Cieňový spravodajca EPP na túto tému je môj, moja kolegyňa Renate Zomer, ktorá tu dnes nie je a preto by som v jej mene chcel niečo povedať. Chcel by som, chcel by som poďakovať pani Hautala za zaujímavú prezentáciu a predložiť eh, niektoré myšlienky z hľadiska EPP, čo predstavuje novší prístup k tomu, čo práve povedali predchádzajúci rečníci, o predchádzajúci rečník. No, e, takže my máme rovnaký názor na spoločné východisko a to treba jasne povedať a to musí byť ako uh, Ako môže byť Európa transparentnejšia a otvorenejšia? Ako poskytovať občanom eh, lepšie informácie, aby lepšie pochopili, čo robíme? No a preto existuje reálna potreba pre správnu rovnováhu medzi otvorenosťou a transparentnosťou na jednej strane a na druhej strane výsledkami a prácou EÚ na druhej strane navrhuje sa virtuálny priestor v rámci dokumentu, ktorý by viedol podľa nášho názoru obrovskej záplave dokumentov, ktoré čo nie je ani v záujme širokej verejnosti. No a preto treba byť opatrný a treba si dobre rozmyslieť, či to pomôže transparentnosti, alebo či to bude mať deštruktívny efekt na myslenie, ktoré potrebujeme pre demokratické procesy. No a ehm, zaznelo tu, že stanovisko rady alebo stanovisko Európskeho súdneho dvoru k stanovisku rady je také kavkovské, no ale ak členský štát alebo vláda nechce zverejniť svoje stanovisko, tak e, sa môžu rozhodnúť zverejniť niečo, ak budú musieť, e, čo nič nehovorí. No a preto e, treba zvážiť, či to pomôže transparentnosti, alebo či ju to zabrzdí. Je tu argument, ktorý treba dosiahnuť a je to argument, ktorý nemôže byť jednoducho zametnutý ako kafkovský. Je to argument, reálny a treba ho realisticky posudzovať. Nemyslím, že treba voliť prístup, keď sa nebudú zverejňovať žiadne dokumenty. To vôbec nie. Ale myslím, že proces zverejňovania nemôže byť taký, aby členské štáty nehovorili to, čo skutočne chcú povedať. A rovnako sú isté problémy, ktoré sme objavili v prípade niektorých eh, agentúr EÚ, ako napríklad Europol a v Rontex, kde veľmi citlivé informácie vstupujú do hry. No a možno znie dobre všetko otvorí verejnosti, ale je to vždy eh, dobre, keď veľa informácií je citlivých a tajných, najmä v prípade agentúr, ktoré sa zaoberajú dohľadom nad dodržiavaním práva. Na záver myslím, že existujú tri hlavné problémy. A to je na jednej strane, alebo to je také nedorozumenie, e, čo sa týka verejného prístupu k dokumentom a medziinštitúciálneho prístupu k dokumentom. To znamená prístupu, ktorý by sme mali mať my ako inštitúcie. Myslím, že nemôžeme si zamieňať tieto dva pojmy, pretože to nebude v prospech nikoho. Po druhé, stále sú isté problémy s definíciami, ako definícia dokumentu, ktorá sa často zamieňa s definíciou informácie, definícia inštitúcie a definícia zákonodarcu a definícia hlavného verejného záujmu. Čo presne to je? No a po tretie si myslíme a sme presvedčení, že treba zabrániť a obmedzeniu toho priestoru na e, myslenie, ktorý my ako zákonodárcovia potrebujeme na, na isté myšlienky, rokovania s určitou mierou dôver, dôveryhodnosti a dôvernosti, e, pretože zverejňovanie všetkých našich dokumentov a našich úvah nám môže brániť e, jasne sa vyjadrovať, takže toľko k našim úvahám. Nemyslíme si, že sme proti tomu, čo hovorí pani Hautala, ale e, máme taký trošku iný prístup. Myslíme, že potrebujeme zvážiť eh, trochu iný prístup k tejto problematike. Ďakujem pekne, pán Busutil. Teraz eh, sa chce vyjadriť pán De Jong. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem Hajde Hautala aj Kešmenovi, pretože Heidi nám poskytla množstvo materiálov, ktoré je veľmi užitočný. No a eh, Michael trafek z pohľave, keď hovoril o členských štátoch ako takých. No a na to by som sa chcel teraz chvíľu sústrediť, myslím, že v Bruseli a Štrasburgu vieme veľmi dobre odsunúť voličov bokom v tých najzaujímavejších veciach. Keď sa, si ja predstavím, že ja som len občan, ktorý číta v novinách o výsledkoch toho, čo prichádza z Bruselu, tak nevždy vždy a sa im to páči ani Fíni, 20% Fínov, Fínom sa to nepáči a to je ten problém, pretože myslím, že si zaslúžime, aby naš, naši, naši občania počúvali, no a my si zaslúžime e, trochu miešať diskusie v našej krajine, čo sa týka napríklad e, hospodárskeho riadenia. Momentálne sa príjmajú veľmi dôležité rozhodnutia a je len veľmi málo ľudí, ktorí si uvedomujú, čo sa skutočne deje. Takže myslím, že ak vidíme, že sú, je tu konflikt názorov, že členské štáty medzi sebou bojujú, z toho netreba mať strach. To vytvorí napätie medzi všetkými občanmi z toho, čo sa vôbec deje. uvedome si, že v televízii chodia samé show, kvízy a tak ďalej a ľudí to rozmaznáva. A potom príde Európa a je tam len záber na budovu a niekto povie o tom, aké boli výsledky rokovaní. A to je nudné. Zaujímavý je ten boj medzi členskými štátmi a tiež boj medzi Euró- členskými štátmi a Európskym parlamentom. A to je možno jediné odporúčanie tomu, čo mám, k tomu, čo povedala Hady Hautala, nezabudeme na seba. Aj my v rámci trialogov tie najzaujímavejšie veci rokujeme s zatvorenými dverami. No a tieto diskusie budú zaujímať občanov, ak sa odvážime otvoriť sa a povedať, že nám sa nepáči, čo presadila rada. My chceme niečo iné, toto chceme od rady a potom občania si uvedomia, že my sa snažíme, že museli sme príjmať nejaké kompromisy, pravdepodobne tomu budú rozumieť, ale budú tiež súčasťou boda, boja. A to je pre demokraciu a prežitie EÚ dôležité. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. De Jong. Now... Ďakujeme, pán De Jong. Ak sa už nikto ďalší neprihlási o slovo, tak dáme znova slovo pani Hautala, aby to uzavrela. Áno, ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Busutilovi, ktorý ma žiaľ nepočúva. Simon, len som hovorila, že sa teším, že si naozaj tak dobre naformuloval tie body, kde so mnou nesúhlasíš, lebo bolo by dobre, keby sme v tomto výbore taký určitý konsenzný panel, možno s tými spravodajcami a ak taký bude, tak eh, prosím príď, lebo musíme vyriešiť tieto sporné body, ktoré tu máme pretože v opačnom prípade Európsky parlament nebude e, schopný tieto veci tlačiť vpred, lebo taká blokáda tu už pretrváva niekoľko rokov. Stručne odpoviem na tvoje otázky a pričom ešte raz opakujem, že je potrebné o tom viac diskutovať, aby sme našli tú správnu rovnováhu. Takže toto zamienanie si prístupu k dokumentom a privilegovaným právom prístupu k dokumentom zo strany Európskeho parlamentu. Tieto dve veci sú navzájom prepojené. Myslím si, že Európsky parlament, teda tento výbor, napríklad e, naozaj bojoval tvrdo o prístup k informáciám, k rokovacím mandátom, pokiaľ ide o vyjednávanie o medzinárodných dohodách, aby sme naozaj mohli potom dať informovaný súhlas s takýmito dohodami. Uh, a ja viem, že právne oddelenie Európskeho parlamentu vypracovalo naozaj vynikajúce stanovisko o tom, prečo by sme mali mať ako Európsky parlament napríklad prístup e, k k dokumentom, k tomu vyjednávaciemu mandátu, rokovaciemu mandátu, pokiaľ ide o prístup e, Európskej únie k e, dohovoru o ľudských právach. Prosím, kolegovia, preštudujte si toto stanovisko. Ja si kladiem otázku, ak parlament nemá právo byť informovaný o tom, čo sa vyjednáva, keď na záver povedať áno alebo nie, tak potom už občania nemajú absolútne e, žiadnu šancu získať informácie. Takže musíme bojovať za práva Európskeho parlamentu a týmto aj za práva občanov. Takže toto sú témy navzájom súvisiace. Ďakujem pekne za e, tú otázku týkajúcu sa toho space to think, teda toho priestoru na úvahu. Ako teda dostať diskusie z pôdy EP aj na verejnosť? My sme o tom hovorili s tými spravodajcami. Napríklad, keď sa stretávajú tieňaví spravodajci, vystáva otázka, je treba robiť z takýchto schôdzí zapisnice a zverejňovať ich? Ja si myslím, že nie, lebo toto nie je oficiálna inštitúcia Európskeho parlamentu, ale mali by sme zadefinovať ten moment, odkedy sa schôdza rozhodnutia stávajú verejnými. Samozrejme, že rozhodnutie LIBE je verejné a naše stanoviska by sa mali dostať aj na verejnosť. A potom otázka toho prevládajúceho verejného záujmu. Áno, samozrejme, že súdny dvor alebo súdy spoločenstva majú konečné slovo a my musíme tak objasniť legislatívu, aby sa nemuseli mnohí obrácať na súdy, aby im dali zapravdu. A už som spomínala Access Info alebo Client Earth. Máme tu veľa mimovládnych organizácií, veľmi odvážnych, ktoré e, sa obracajú na súdy s žiadosťou o výklad legislatívy. Takže takéto veci by mali byť lepšie zadefinované, aby to nebolo len také vágne jednotlivé definície. Pokiaľ ide o e, záplavu dokumentov, ktorá by vyplynula z takého nejakého spoločného virtuálneho priestoru, kde by ľudia mohli hľadať e, dokumenty. Pán Bozutil, vy ste povedali jednu zaujímavú vec, že možno občanov toľko veci ani nezaujíma, ale o čo ide v tejto legislatíve? Ide o právo občana požiadať o dokumenty. Nejde o právo inštitúcie zadefinovať, čo by malo občanov zaujímať. A v tomto spoločnom virtuálnom priestore, o vytvorenie ktorého sa parlament usiluje, by bolo dobre, keby sme v tomto priestore mali také určité úsmernenia pre občana, aby tento mohol nájsť veľmi rýchlo to, čo hľadá. Áno, je jasné, že nie každý dokument občanov zaujíma, ale zároveň je mnoho dokumentov, ktoré sa nedostávajú na verejnosť preto, lebo nemáme takýto spoločný virtuálny priestor. Takže naozaj pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť konsenzus medzi EPP a zvyškom sveta, pretože takto vyzerá tá konštelácia v parlamente e, za ostatné dva roky. Rada obvinuje parlament za to, že nepodporuje legislatívu. Áno, toto presne hovoria, obvinujú nás, že sa nedokážeme dohodnúť, že nie sme spolahliví, takže prosím spolupráci tieto veci dohodníme. Ďakujem. Ďakujeme pani Hautala. Teraz pokračujeme ďalším bodom. Je to bod číslo 4, podpora mobility pracovníkov v Európskej únii. V prvom rade vám chcem oznámiť, že hneď potom hneď potom, čo vystúpi pani Vlinkevičute, tak budeme hlasovať elektronicky. Takže vás poprosím, zaobstarajte si elektronické hlasovacie karty. Ak ich teda nemáte, tak niekoho vyšlite, aby vám ich doniesol. Budete ich potrebovať. Takže bod číslo 4. Spravodajkyňou pani Blinkevičuté. Ide o návrh stanoviska o podpore mobility pracovníkov v EÚ. Výbor EMPO je gestorský. Spravodajcom je tam pán Ungureanu. A my si teraz autorku nášho stanoviska, pani Blinkeviču. potom dostane slovo komisia a členovia nášho výboru. Takže pani tam máte slovo. Manu nuomonę eh, pagrindinė. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa pána Ungureanu sa zameriava na opatrenia na podporu mobility pracovníkov Európskej únii, tak aby sme prekonali všetky prekážky v mobilite. Tiež, aby sme aj zvyšili povedomie o mobilite pracovníkov v EÚ. správe by sa mali zdôrazniť, by sa mal zdôrazniť význam práv pracovníkov, ktorí sú mobilní aby boli títo chránení. Teda musíme našu legislatívu doplniť o efektívne sankcie, respektíve opravné prostriedky v prípade porušenia práv pracovníkov. Ďalšia vec, na ktorú vás chcem upozorniť, to je dôležitosť bojovať proti priamým či nepriamým formám bez diskriminácie pracovníkov, ktorí sú mobilní. Ich e, pozícia sa často zneužíva. Pracovníci sa pohybujú medzi členskými štátmi, často neovládajú jazyk hostovskej krajiny, nepoznajú právny systém hostovskej krajiny a preto sú veľmi zraniteľní. Takže chcem poukázať na to, že je dôležité posilniť implementáciu smernice o minimálnej informácii, na ktorú majú nárok pracovníci od, od zamestnávateľov, teda pokiaľ ide o pracovnú zmluvu, e, zamestnanecký vzťah, teda zamestnanec by mal byť vždy informovaný o osobe zamestnávateľa, o dĺžke platnosti pracovnej zmluvy, o dĺžke pracovného času a tak ďalej. Takže takíto pracovníci musia mať e, k dispozícii všetky, všetky informácie o svojom zamestnaní. A keď dorazia do krajiny, hostovskej krajiny, musia byť tiež informovaní o všetkých e, svojich právach, tak aby dochádzalo k ich diskriminácii. Ďalšia vec. Je potrebné realizovať kontroly na národnej úrovni, či sa všetky právne ustanovenia náležite implementujú, napríklad rôzne agentúry, ktoré sprostredkujú zamestnanie, ako fungujú tieto. Ďalej sociálni partnery, sociálni aktéry musia byť do celého tohto procesu zapojení, rovnako ako rôzne profesijné združenia. Toto je veľmi dôležitý krok tak, aby sme sa vyhli akékoľvek forme zneužívania pracovníkov. Na záver snáď ešte toľko. Moje pôvodné stanovisko bolo dlhšie, musela som ho skrátiť. ale ak máte chuť, pokojne predložte pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o sociálnu ochranu napríklad rodinných príslušníkov, e, takýchto mobilných pracovníkov. Teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy, na vaše pripomienky. Verím v plodnú spoluprácu, ktorá vylepší moje stanovisko a prispieje k správe kolegu z EMPL, tak aby sme dosiahli, dosiahli lepšiu mobilitu pracovníkov v EÚ bez akejkoľvek formy diskriminácie. Ďakujem pani T. a teraz pán Konticas za komisiu. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Musím skonštatovať, že komisia plne zdieľa názory spravodajkyne pokiaľ ide o účinnosť práva spoločenstva, pokiaľ ide o mobilitu pracovníkov a jednotlivé body, ktoré spravodajkyňa spomenula. Ide o základné právo, ktoré existuje od rímskej zmluvy, mobilita pracovníkov. To je jeden zo základných pilierov EÚ a treba skonštatovať, že je tu významný článok aký komunitér, ktorý sa priamo aplikuje. Je tu aj smernica, ale v praxi veľmi často pracovníci majú problémy, tí, ktorí migrujú, hlavne tí, ktorí prichádzajú z nových členských štátov, aby mohli uplatniť svoje právo na slobodný pohyb a aby mali rovnoprávne postavenie s pracovníkmi krajiny, kam pricestovali. Preto je potrebná je aj veľká spustená kampaň formácie, zviditeľňovania eh, generálneho riaditeľstva pre migrujúcich pracovníkov a snažíme sa aj informovať o právach, eh, ktoré vyplývajú z aký komunitér je potrebné, aby aj sociálni partnery zohrávali aktívnu úlohu v tejto oblasti vo všetkých členských štátoch. Často diskutujeme s nimi a snažíme sa nájsť riešenie na problémy účinnosti aký kominotér. V zmysle pracovného programu komisie práve vyhodnocujeme existe aký kominotér pre voľný pohyb pracovníkov, aby bolo toto aký účinnejšie. A venujeme sa nariadeniu 1612 lomeno 68, ktoré sa týka práve mobility pracovníkov a snažíme sa nájsť také riešenia, aby ich práva sa skutočne aplikovali. Budú potrebné a zrejme spustíme legislatívne iniciatívy budúci rok. Bude sa robiť dopadová štúdia. možnej legislatívy a aj dopadová štúdia pre ustanovenia, ktoré by urobili flexibilnejšie práva týchto pracovníkov. Váš, vaše stanovisko, vaša správa ide naozaj týmto smerom a teda prispieje k tej diskusii, ktorá prebieha v komisii a tak bude pre Európsku komisiu ľahšie vypracovať návrh pre efektívnejšiu aplikáciu práv mobility pracovníkov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Kotica. A teraz začneme s diskusiou. Pán Jakolino, nech sa páči ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pozorne som si vypočul spravodajkyňu pani Blinkevičiute a zdieľam v mnohých bodoch jej názor. Bola veľmi konkrétna a podstatná. Samozrejme je dôležitá zodpovednosť členských štátov a tiež, aby sme odstranili diskrimináciu týchto pracovníkov a nastavila veľmi presný rámec e, fungovania legálnej migrácie. Spomenula obe e, smernice, ktoré sú platné. A teda aj smernice, e, nad ktorými pracujem s pánom Moraešom a určite budú znamenať krok vpred, ale mali by sme vyzvať členské štáty, aby aplikovali princíp solidarity. Existujú pracovníci z tretich krajín, ktorí môžu posilniť princíp inklúzie, aby sa inteligentným spôsobom a udržateľným spôsobom títo ľudia mohli začleniť. Nesmieme zabúdať, že v tomto veľmi špecifickom období funguje princíp solidarity medzi členskými štátmi. Tento princíp sa veľmi často spomína, ale málo sa aplikuje. Som presvedčený, že toto stanovisko podporí túto veľmi dôležitú tému A záverom, myslím si, pán predseda, že treba posilniť princíp skutočnej solidarity s článkom 80 musí byť dnes viac ako, ako kedykoľvek predtým základom um, konštruktívneho dialógu s radou. Ďakujem. Teraz pán Uh, pán Kirko, pán predseda, ja len chcem niečo doplniť. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. Tie sú tu určité prepojenia medzi uh, týmto stanoviskom a smernicou o sezónnych pracovníkoch. A vychádzam zo skúseností uh, tvrdím, že naozaj dochádza k zneužívaniu Eh, migrujúcich pracovníkov bez ohľadu na to, či sú z EÚ alebo nie. Takže musíme sa postaviť o to, aby sa v členských štátoch s nimi zaobchádzalo náležite. Je potrebné, aby to bola väčšia spolupráca medzi národnými orgánmi. Ale mám aj určité obavy, možno sa to netýka priamo tejto témy, čiastočne ale snáď hej. Ide o všeobecnú otázku mobility pracovníkov. No už keď sú to naozaj kvalifikovaní pracovníci, myslím si, že skrátka je potrebné spojiť sa so zamestnávateľmi. Napríklad máme nemeckého lekára, ktorý prišiel do Veľkej Británie, on bol teda pôvodom z eh, Nigérie, nevedel poriadne ani po nemecky a po anglicky už vôbec nie a podarilo sa mu preštrikovať sa eh, tými rôznymi inštanciami vo Veľkej Británii, zvládol tie testy, nejako, neviem ako, ale nakoniec minimálne jeden pacient zomrel vzhľadom na nedostatok pochopenia medzi lekárom a pacientom a potom ho poslali naspäť do Nemecka a v Nemecku je ďalej pekne zamestnaný. A tuším má 67 alebo 68 rokov, takže to je naozaj veľmi závažná situácia. Takže áno, ja chcem mobilitu, chcem podporovať mobilitu, napriek tomu sú tu ale určité požiadavky, e, ktoré musia byť splnené, ak e, občania nemajú byť vystavené veľkému riziku a toto mm, riziko by sa bolo objavilo v akékoľvek krajine, kam by sa bol tento lekár dostal. Takže táto správa je naozaj vynikajúca, stanovisko je naozaj vynikajúce, ale myslím, že musíme naozaj posilniť spoluprácu medzi členskými e, štátmi, pokiaľ ide o zamestnávanie e, kvalifikovaných pracovníkov pretože niektoré členské štáty presne z týchto dôvodov e, nie sú ochotné podporovať mobilitu, ak nie sú splnené určité požiadavky. Ďakujem. Žiaľ, bez mikrofónu. Then we go back to Mrs. Blink. Dobre, takže teraz pani Blinkevičute na záverečné slovo. <clears throat> Ďakujem, predseda. Ďakujem. Aj všetkým, čo sa vyjadrili v diskusii, oni podporili moje stanovisko, že treba aj naďalej podporovať voľný pohyb, pohyb zamestnancov v EÚ. Pán Jekolino sa vyjadril k princípu solidarity, aby nikto nebol diskriminovaný a aby všetci zamestnanci boli rovní a mali rovnaké práva. No a rovnako súhlasím s pánom Kirkopom, ktorý hovorí, že treba podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi na to, aby sme zaistili práva mobilných zamestnancov, no a zaistiť lepšiu spoluprácu inštitúcií národných a európskych. A teším sa z informačnej kampane Európskej komisie o sociálnych zárukách pre migrujúcich zamestnancov. To je skutočne absolútne nevyhnutné na zaistenie informovanosti zamestnancov o ich právach. No a dúfam, že, že keď budeme revidovať nariadenie 16 z roku 2008, tak Európske parlament a jeho návrhy budú zvažované dobre. Ďakujem všetkým za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Blinky, Uh... Teraz, tak ako bolo plánované, prechádzame k bodu číslo 5 a to je elektronické hlasovanie o bezpečnostná ochrana letectva s osobitným zameraním na bezpečnostné skenery. Je to prijatie návrhu správy, ktoré vypracovala naša spravodajkynia pani Sargentini. Chcete nám k tomu niečo povedať ešte? Nie, myslím, že už bolo, bolo k tomu povedané dosť. Ja by som však chcela um, upozorniť na poslednú zmenu v hlasovacom zozname. A to je pozmenujúci návrh 19, ktorému som najskôr dala mínusko, ale e, teraz na mojom hlasovacom zozname tam je teraz číslo, ktorým teraz plus. Takže 19 sa zmenila z mínus na plus. Dobre, ďakujem pekne za toto upozornenie. No a teraz pristúpime k hlasovaniu. Dobre, takže začneme. Všetci dúfam máme elektronické hlasovacie kartičky. Takže začíname kompromis A. kompromisný pozmeňujúci návrh A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh I1 v dvoch častiach. Prvá časť za. Takže prepačte, ten už je bezpredmetný kvôli tomu, že bol prijatý kompromis A. But the second stands, the second part stands. Ale o druhej časti budeme hlasovať, takže kto je za druhú časť? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 3. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 8 za proti zdržali sa prijatý 9 za proti zdržali sa takže to si skontrolujeme pozmeňujúci návrh 9 Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 21 proti, 19 za. Takže to bolo zamietnuté. No, it was a, it was a negative vote. Takže ak ste hlasovali za, tak je to 20 proti 21 a je to stále zamietnuté. No teraz pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 12 za, Proti? Zdržali sa? Myslím, že tiež to bolo zamietnuté. 13. Dobre, takže si to skontrolujeme. 12 si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. 12. Číslo 12. Now closed. Ukončené. A je to 25 za, proti 17 proti. Takže to bolo prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 14 za, proti, zdržali sa kontrola. Takže nás skúsi skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 24 proti 17, prijatý 15 za, proti, zdržali sa, prijatý 16 za, proti, zdržali sa, prijatý 17 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 21 za, proti, zdržali sa prijatý. Teraz 22 23, tie sú identické za, proti, zdržali sa prijaté obidva, 24. Ten je bezpredmetný, to isté platí aj pre 26, takže 27 za, proti, zdržali sa prijatý. 28 za proti, zdržali sa. No, myslím, že to si skontrolujeme. 28 si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. 28. Hlasovanie je ukončené. 19 proti. 24 zamietnutý. 29 za. Proti. Zdržali sa. Opäť kontrola. Takže kontrola. ukončené. 22 proti 20 prijatý kompromis B za proti zdržali sa prijatý. A teraz niektoré sú bezpredmetné až do 36. Takže za 36 za proti zdržali sa zamietnutí. No a teraz 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 38 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz 39 za, pán Koreja, portugalské tlmočenie nemáme, portugalský preklad nemáme, je to lingvistický pozmeňujúci návrh, takže nemalo by sa o ňom hlasovať. Dobre, 39, no to nebudeme hlasovať, takže 40 za, proti, zdržali sa, prijaté 41 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Takže to si skontrolujeme 41. 41, hlasovanie je otvorené. Ukončené 25, 18, bolo to prijaté 20, teda 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 43 je stiahnutý, 44 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis C, za, proti, zdržali sa, prijatý. Tým nám niektoré odpadávajú a prejdeme na 51. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis D, za, proti, zdržali sa, prijatý opätovne. Pomerne veľa z nich je bezpredmetných. A prejdeme priamo na kompromis E. Takže kompromis E za, proti, zdržali sa prijatý. A teraz opätovne mnohé z nich sú bezpredmetné. A kompromis F, myslím, že je, ale nie, je to 68, takže 68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 79 za, proti, zdržali sa, prijatý 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 81 za, dobre, kontrola, dobre, dobre, 80 si skontrolujeme, ukončené, a bolo to zamietnuté 23 proti 19. 81 za, proti, zdržali sa prijatí. 82 je bezpredmetná, 83 za, proti, zdržali sa prijatí. 84 za, proti, zdržali sa prijatí. 85 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 86 za, proti, zdržali sa kontrola, kontrola 86, -ky. hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, 25 proti 17, bolo to prijaté. 87 a 88 boli stiahnuté, 89 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz text znení pozmeňujúcich návrhov, záverečné hlasovanie, elektronická kontrola, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, 41 za, 3 mínus. Sargentini. Gratulujeme pani Sargentini, pretože správa bola prijatá. No a teraz prejdeme k bodu číslo 7. Stav, správa o stave a vývoji terorizmu v EU v roku 2011. Je to prezentácia pána Roba Bainwrighta, riaditeľa Europolu, ktorému by sme veľmi chceli privítať na výbore LIBE. Good day, Mr. Wainwright.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 So, please, if you want to take your seats and be silent. Poprosím vás, aby ste si sadli a potichu, pokiaľ možno. I said, we warmly welcome Mr. Ešte raz e, vítam pána riaditeľa Europolu, pána Roba Wenwrighta, aby predstavil správu o stave a vývoj terorizmu v EÚ za rok 2011. Budeme teda počuť najprv prezentáciu a potom prebehne rozprava. Ďakujem pekne, pán predseda, za tú príležitosť, že môžem predstaviť najnovšiu situáciu o teroristickej činnosti EÚ a teda správu o stave o vývoji. Dokument máte pred sebou, práve sme rozdali nie, kopie. Správa vychádza z príspevkov zo všetkých členských štátov a zo správ z tretich krajín, teda konkrétne z Turecka, z Kolumbie a z tretich štátov a tiež od Interpolu a ďalších medzinárodných organizácií európskych inštitúcií, ako je Eurojust a situačné centrum. Hlavným oznámením je, že teroristické útoky aj 10 rokov po 11. septembri predstavujú významnú hrozbu. Ja viem, že prebehne dnes aj diskusia o účinnosti protiteroristickej politiky EÚ a s týmto určite súvisí. Pokiaľ ide o štatistiky, máme mm, niektoré protichodné signály e, v súvislosti s terorizmom. Došlo k zásadnému poklesu teroristických útokov od e, teroristických a separatistických organizácií, ale tý, ten počet je naďalej aj tak stále vysoký, hoci poklesol ten počet došlo k zvýšeniu počtu zatknutí účastníkov islamistických teroristických aktivít. Preto hovorím, že tie posuny či sú protichodné, ale Europol je stále toho názoru, že hrozba je vysoká. Neustále narastá počet hrozieb, islamistických organizácií na adresu EÚ. Rovnako e, sa islamistickí teroristi diverzifikovali e, spôsobom, ako útočia na spoločnosť. Zvýšila sa aj spolupráca medzi medzinárodnými e, teroristickými organizáciami a používajú internet na podporu svojich aktivít. A sú tu aj nové známky alebo informácie o zvýšenej spolupráci medzi teroristickými organizáciami. Za minulý rok sme zaznamenali 7 smrteľných obetí a došlo aj k množstvu e, zranení. To sú čísla pre EÚ za rok 2010. Sú to podobné čísla ako za rok 2009. Celkovo sme zaznamenali 49 teroristických útokov v deviatich členských štátoch. Ehm, bolo zatknutých 11 ľudí v súvislosti s terorizmom. Väčšina útokov bola pôvodne separatistického, teda islamistického pôvodu a väčšinou išlo o útoky v Španielsku, ale ten pokles je cirka o 50%, pokiaľ ide o počet eh, v porovnaní s rokom 2009 Počet e, hrozieb na adresu EÚ sa zvýšil. Išlo konkrétne o 46. V roku 2010 42 ich bolo v predchádzajúcom roku. Pokiaľ ide o islamistickú teroristickú činnosť, tak celkovo v správe hovoríme, že dochádza k nárastu tejto činnosti v roku 2010 Mali sme tri islamistické útoky, dva v Švedsku a jeden v Dánsku, ale spôsobili minimálnu škodu, ale minimálne dva boli plánované ako hromadné tiež môžeme skonštatovať, že útok Al-Kaidi, ktorý bol plánovaný na amerických občanov v Saudskej Arabii, Arab, Saudskej Arabii v roku 2010 išlo o lietadlo a tento útok bol zmarený vo Veľkej Británii. Došlo k 50-percentnému nárastu e, týchto útokov zo 110 na 179 takmer polovica z tých 179 eh, tých obetí, ktoré eh, bolo teda zatknutých 179 ľudí za teroristickú činnosť, kým v roku 2009 to bolo len 10 eh, týchto ľudí, tak, tak ten zásadný, no, Požiadali ma, aby som trochu spomalil. Došlo k zásadnému nárastu počtu ľudí, ktorí sú zapojení do prípravy teroristickej činnosti. Z toho môžeme vyvodiť, že hrozba islamistických teroristických skupín je naďalej vysoká a čísla ukazujú, že táto hrozba za posledných 12 mesiacov ešte narastla. Tiež sme svedkami toho, že sú rôzni aktéry e, islamistickej, teroristickej činnosti. Existujú organizované skupiny, ale aj radikalizovaní jednotlivci, tzv. samotári, radikali, ktorí operujú po celom území EÚ. ich celkový počet e, zdá sa, že by mohol klesnúť, ale väčšina ľudí, teda, ktorí boli zatknutí, tak boli členovia takých autonómnych buniek, alebo to boli tí samotári, tí radikalizovaní jedinci. Aktivis, aktivity islamistických teroristov v EÚ sú samozrejme pod vplyvom e, toho, čo sa deje na medzinárodnej úrovni. Veľa ľudí e, sa stala obeťou terorizmu aj mimo EÚ, napríklad situácia v Severnej Afrike, napríklad džihadisti z Pakistanu, z Iráku a z Afg- Afganistanu sú naďalej rizikom pre EÚ, keď sa teda vrátia do Európy samozrejme ako príklad by som uviedol v maji 2010 sa odhalila a rozobrala podporná sieť teroristov. Išlo o 9 teroristov ktorí bojovali napríklad v Afganistane proti koaličným silám a boli aj rekrutovaní a školení v tejto oblasti a potom e, ich vyslali do Francúzska. Našli sa rôzne bezpečnostné manuály e, rôznych bezpečnostných síl počas ich zatknutia a na základe toho sa aj vydedukovali, aké boli ich plány na džihadistické útoky. Pokiaľ ide o občanov EÚ v džihadistickom e, výcviku, je ich niekoľko stoviek v Iráne, v Afganistane. Ale je možné, že bude ešte ďalší nábor z EÚ. Pokiaľ ide o separatistické, teroristické činnosti, tak ten počet klesol o 50 ale napriek tomu máme 160 útokov hlavne vo Francúzsku a v Španielsku. ETA zabila vo Francúzsku jedného španielského policistu, policajta. E, bolo zatknutých 349 jednotlivcov v súvislosti e, s týmto terorizmom ETA PKK a ďalšie teroristické skupiny sa e, spoliehajú na vydieranie a tak financujú svoju činnosť. A takisto vidíme ju spoluprácu týchto e, buniek alebo organizácií vnútri aj mimo EÚ, pokiaľ ide o koordináciu ETA a spoluprácu s FARC v Kolumbii. V roku 2010 aj anarchistické skupiny boli veľmi aktívne v Európe, bolo viac útokov a stále viac používali násilie. Došlo k šiestim smrteľným obetiam. Takže 45 útokov, 34 jednotlivcov bolo v roku 2010 zatknutných, teda to zaznamenáva nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Aj tieto organizácie, zaznamenali sme u nich vyššiu nadnárodnú spoluprácu v tomto roku a táto koordinácia sa teda rozvíja. A vidíme to aj tak, že si stanovujú rovnaké ciele v rovnakých miestach a solidálne operujú, spolupracujú. Určite si spomeniete, že E, sme tu mali e, na jeseň minulého roka tzv. tú balíčkovú kampaň, ktorá bola zameraná na rôzne inštitúcie v celom EÚ. A teda išlo o anarchistické skupiny. V roku 2010 úroveň násilných aktivít sa zamerala na globálne ekonomické aktivity a teda chceli zvyšovať napätie a boli sme tiež svedkami toho, že globálna hospodárska kríza vyvoláva tak pravicovú, ako aj ľavicovú teroristickú činnosť. Mm, pokiaľ ide o ten pravicový terorizmus, nezaznamenali sme nejaké významné činy v EÚ, ale tieto extremistické skupiny sa profesionalizovali a sú stále aktívnejšie online používajú sociálne siete, aby náborovali e, svojich ľudí, aby robili propagandu a koordinovane e, sa snažia osloviť čo najširšiu verejnosť. Pokiaľ ide o, o extrémistov, ktorí sa zameriavajú na konkrétne ciele otázky, sme mali celý rad incidentov, zo strany ochrany, ochranárov zvierat alebo ekologických bojovníkov. Tieto organizácie sa tiež viacej sieťovo prepájajú a používajú priamu koordináciu, aby svoje akcie zladili. Napríklad Mm, títo sa sústredili na Veľkú Britániu, ale rozšírili sa ďalej, začali v 2009 a v 2010 pokračovali. Niektorí príslušníci ekologických extrémistických skupín, ktorí sa zaoberajú napríklad právami zvierat, tak pristupujú k čím ďalej tým extrémistickejšej ideológii. Používajú e, samozrejme aj e, technológie, napríklad internet, stáva sa z neho nástroj, ktorý uľahčuje prácu teroristom a extrémistom. Používajú sú web technológie na to, aby sa šírili technológie a aj samozrejme ideológie týchto hnutí. Znepokojuje nás stále viac to prepojenie teroristov na organizovaný zločin. Síce cieľa a ideológie týchto skupín sú veľmi odlišné, ale veľmi často si pomáhajú pri financovaní, pri komunikácii alebo pri cestovaní. Kriminálne aktivity teroristických skupín obsahujú pašovanie nelegálnych látok, teda drog, ale aj zbraní, finančné podvody, pranie špinavých peňazí, vydieranie. To sa samozrejme používa na financovanie teroristickej činnosti. Separatistické skupiny ako PKK tak e, pašujú drogy alebo prevádzajú ľudí a zdroje z tejto činnosti používajú na financovanie svojej činnosti v Afrike, zaznamenávame prepojenie medzinárodných drogových pašeráckých organizácií a s ľuďmi, ktorých by sme mohli označiť za islamistických teroristov alebo ktorí patria do islamistického hnutia Sahelu. A to je tiež veľký dôvod na znepokojenie, hlavne v dobe, politickej nestability v Severnej Afrike, čo dáva priestor týmto skupinám, aby vysielali aj ľudí, aj muníciu do Európy. Na základe týchto zistení a údajov z roka 2010 sme sa zaoberali najmä tým zvyšeným počtom ľudí, ktorí pripravujú takéto útaky, útoky hrozba je stále vysoká a aj menia sa jej spôsoby. ja aby som preto využil túto príležitosť, aby som ocenil prácu policajných zložiek v EÚ, ktoré odhalili takéto teroristické činnosti. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Je tu e, veľa ľudí, ktorí sa prihlásili do diskusie. Pán Diaz Demera ako prvý. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem riaditeľovi Europolu za jeho správu o stave terorizmu. A rád by som skomentoval niekoľko otázok, ktoré sú podľa mňa dôležité. V prvom rade si myslím, že musíme skonštatovať, že hrozba naďalej pretrváva a táto hrozba, nemali by sme ju brať ako vtip, stále je tu, tak ako to potvrdil potvrdili správy a potvrdila aj americká vláda, keď sme boli na poslednej návšteve. Tiež je dôležité, aby sme zdôraznili, že hrozba a táto hrozba, tento terorizmus sa už nachádza na nete a tak sa šíri a že tiež dochádza k navýšeniu náborovania a propagandy práve prostredníctvom internetu. Niekoľko údajov, ktoré sa tu nespomenuli, ale ktoré súvisia e, s tým, ako existuje, ako funguje terorizmus v EÚ. V mojej krajine bolo súdených viacej osôb v Španielsku a potvrdila sa tak tendencia z roku 2009. Väčšina rozsudkov, ktoré padli, tak súvisia s tzv. separatistickým terorizmom, teda terorizmu ETA. V roku 2009 išlo o 408 prípadov, v roku 2010 to bolo 332, ale v Španielsku je aj tak najväčší počet takýchto útokov. E, takisto boli neúspešné útoky islamistov a lavičiarov, potom Francúzsko bolo na druhom mieste v počte rozsudkov, na treťom mieste Taliansko v počte rozsudkov lavicových extrémistov alebo teroristov. Potom nasledovali islamisti a v Nemecku a v Belgicku islamistický terorizmus bol súdený v desiatich a deviatich prípadoch v týchto dvoch krajinách. Europol musí pokračovať v, koordinovanom, v koordinovanom boji proti, terorizme, proti terorizmu. A dnes vďaka Sofi po obede budeme mať verejné vypočutie k tejto otázke, ale ešte rád by som zdôraznil niečo, čo by mali všetci vedieť. A chcem to začleniť do Sofínej správy s teroristami Nezávislo od technických aspektov, ako je odovzdanie zbraní a uväznenie, tak v konečnom dôsledku, posil, v konečnom dôsledku takticky a strategicky tieto skupiny posilňuje. A tiež využitie takýchto rokovaní len potom e, podkopáva bezpečnostné zložky a bezpečnosť ako takú. Medzinárodná spolupráca je absolútne nevyhnutná a je dôležité, aby sme mali Medzinárodný súdny dvor so zárukami a na to potrebujeme aj PNR so zárukami. To je všetko a gratulujem pánovi Wainwrightovi za jeho prácu. Kolegové, ja som síce nestanovila maximálny rečnícky čas, Nechcem vás samozrejme obmedzovať, ale poprosím vás, aby ste boli struční, aby sme mali čas aj na odpovede. Pán Gomeš, nech sa páči. E, pani Gomeš, bez mikrofonu. Don Dios te bendiga. Negociar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 Tiež ste spomenuli, že priama väzba medzi terorizmom a organizovaným zločinom, hlavne vo financovaní, existuje, opakuje rečnička. Mimoeurópske subjekty tomuto procesu napomáhajú. Vy spolupracujete s vládami EÚ v tomto smere. Uvítali by ste zmeny, ktoré by umožnili kontrolu práve tých mimoevropských subjektov v organizovanom zločine? A máte zdokumentované, ako tieto subjekty offshore pomáhajú vo financovaní terorizmu? Spomenuli ste narastajúce tendencie v Saheli a tiež pašovanie drog z Latinskej Ameriky do niektorých štátov v Afrike, ktoré sa bohužiaľ stali štátmi, ktoré sú úplne v rukách pašerákov drog. Napríklad Guinea-Bissau. My sme zistili, že existujú slabé miesta, pokiaľ ide o bezpečnosť európskych letisk, hlavne na Španielskom, na Pirenejskom polostrove a vieme. A tento polostrov sa nachádza práve na ceste pašerákov drog, na tejto trase organizovaného zločinu. Zlepšila sa situácia v tomto smere. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca, pán Kirchhoff. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pán Wainwright za vašu správu. Tieto správe sú zaujímavé aj tým, čo v nich nefiguruje úspešné operácie vašich kolegov sa často neuvádzajú a my nevieme, nakoľko ste konkrétne úspešní a či ste teda boli úspešní v potieraní tých teroristických útokov. Ja som vám samozrejme vďačný za vašu prácu, ale chcel som sa spýtať, že podľa vášho názoru prílev osvob zo Severnej Afriky do EÚ a zapojenie ozbrojených síl EÚ v Líbii prostredníctvom NATO, ako to ovplyvňuje vaše úvahy, pokiaľ ide o stratégiu vnútornej bezpečnosti? Prispieva to, zvyšuje to riziko terorizmu alebo nie? A ja ako spravodajca novej dohody EÚ pre PNR, tak mňa zaujíma práve to, čo povedal kolega pred chvíľou a pokiaľ ide aj o smernicu o počítačovej kriminalite, do akej miere to pomôže vašej, vašej činnosti Europolu v budúcich rokoch. Ďakujem, pán Albrecht. Ďakujem. Ďakujem pán Wainwright za vašu prezentáciu. Správu som si prečítal, vypočul som si vaše informácie. A mám pocit, že je dosť ťažké sledovať diskusiu o stave terorizmu v EÚ, keď nemáme aj definíciu terorizmu vo vašej správe. Ja si myslím, že to je vec, o ktorej by sme mali stále viacej diskutovať, keď hovoríme o teroristických aktivitách, ktoré tu spomínate. Pretože podľa môjho názoru mnoho vecí, ktoré sú v správe uvedené, nie sú, hádam, normálne, ale sú to skôr záležitosti závažnej trestnej činnosti organizovaného zločinu a nie terorizmu. A preto by som uvítal, Ak máme posudzovať situáciu v terorizme v EÚ, tak by sme mali mať skutočnú kvalitnú definíciu terorizmu, e, aby sme vedeli, o čom hovoríme, pretože podľa môjho názoru ideme stále čím ďalej, tým viac k tomu, že zmiešavame dohromady rôzne druhy, rôzne typy kriminálnej činnosti a hádžeme to všetko do veľkého vreca terorizmu. A nakoniec potom príde aj voláky športový terorizmus, teda akékoľvek formy kriminality a organizovaného zločinu sa za určitých okolností môžu označiť za teroristické, ale my by sme sa mali sústriť na naozaj na skutočné teroristické hrozby a teroristické útoky. Ja nepopieram, že sú prítomné a že sa objavujú, ale my musíme mať nástroje na to, aby sme ich riešili, ale aby sme boli účinnejší a jasnejší, by, by sme boli vtedy, keď sme mali užšiu definíciu. Pán Pirka. Ďakujem a ja by som rád poďakoval za tú správu, ktorá jednoznačne ukazuje, že riziko hrozby je vysoké a je jasné, že trestné orgány musia prispôsobovať aj svoje stratégie. Ja mám štyri otázky. Budeme tu prediskutovávať bezpečnosť skenerov na letiskách. Ako si myslíte, že môžu prispieť k prevencii teroristickej činnosti a vôbec pomôžu v boji proti terorizmu? Po druhé, hovorili ste o medzinárodnej spolupráci teroristov je odovzdávanie údajov od členských štátov e, Europolu dostačujúce a mohol Europol prijať patričné opatrenia. Po tretie, stále je tu vyšší počet zatknutí. Aké opatrenia príjmate aby sme potlačili terorizmus, aby sme nemuseli toľko zatýkať. A po štvrté, financovanie terorizmu. Do akej miery máte presné informácie o tom, že z obchod ľudí zo Sahelu je tiež financovaním alebo zdrojom pre financovanie terorizmu. Ďakujem. A my vás vítame po dlhšej dobe medzi nami, hovorí pani predsedajúca. Dobre, kolegovia, ešte osmi rečníci sa prihlásili o slovo. Máme ešte pol hodinu, zatiaľ ste veľmi disciplovaní ak to bude aj tak ďalej, tak to určite zvládneme. Takže nech sa páči, pán Kušet. Uh, Eh, per esempio per l'Italia, parlo dell'Italia ma è poi il problema... Ďakujem, ja hovorím o Taliansku, ale ja myslím, že to platí aj pre ostatné krajiny. Hovorí sa o štyroch islamistických útokoch, 16 separatistických, 8 ľavicovo-extremistických a jeden pravicovo-extremistický. Ale ja v Taliansku som nemal pocit, že by sa tam boli pripravovali tieto atentáty. Ja by som rád vedela, ako sa robí tá klasifikácia tých atentátov a čo spúšťa úroveň teroristického atentátu, teda napríklad ak napríklad či to, že Berlusconi ho niekto tresol tou soškou, to sa chápe ako teroristický útok, alebo je to len nejaký iracionálny útok. E, proste ako sa to definuje, či takýto druh aktov by sa mohol chápať ako teroristický a či to má figurovať potom v tej stratégii e, pre organizácie. Ďalšia otázka. Organizovaný zločin tie kriminálne e, atentáty alebo zločin, organizovaná činnosť eh, v EÚ. Máme určite štatistiky, ktoré by zrejme mohli aj nastrašiť, keby sme ich eh, uverejnili, ale o tomto sa nič v správe nehovorí. Hovorí sa o bombách, o starostoch či politikoch, advokátoch, novinároch, e, sudcoch, ktorí sú zavraždení v rôznych krajinách EÚ. A v správe o tom nie je žiadna zmienka. A záverom, prečo napríklad Veľká Británia neklasifikuje také druhy atentátov, e, ktoré spôsobili určité osoby a ktoré boli zatknuté a to by sme mali klasifikovať do nejakej tabulky, aby sme vedeli, čo spadá pod terorizmus, aby sme zabránili tomu, že to bude len na ideologickej úrovni a, a terorizmus by sa stal len takou módnou témou a mafia by naďalej v Európe mm, zabíjala. Buzutil, nech sa páči. Pán Buzutil, nech sa páči, ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať pánovi Wainwrightovi za jeho veľmi zaujímavú prezentáciu a nielen za tú, ale aj za tú prácu, ktorú vykonáva. Z vášho hodnotenia ma upútal ten odsek, kde sa hovorí, že súčasné a budúce toky imigrantov zo Severnej Afriky by mohli ovplyvniť bezpečnú situáciu EÚ. Vy vravíte, že tam môžu byť jednotlivci s teroristickými zámermi, že teda môžu takýto e, vstúpiť na naše územie s tým veľkým množstvom imigrantov. Toto je naozaj veľmi vážne vyjadrenie a mňa by zaujímalo, z akých základov vychádzate čo Europol robí, aby zabránil takejto potenciálnej hrozbe. Ďalšia vec. Povedzte nám prosím špecificky, či Europol vyslal nejaký personál, možno nejakú misiu do krajín ako napríklad Malta alebo Taliansko, kde momentálne dochádza presne k takejto imigrácii. Ďakujem pekne, pán Papa Nikolau. Mr. Wainwright, thank you, thank you again for this. Ďakujem pekne, pán Wainwright. Áno, to, čo ste povedali, je naozaj veľmi dôležité. A mám nasledujúcu otázku. Spomínali ste stále väčšiu mieru koordinácie medzi teroristami v jednotlivých členských štátoch. Tiež ste uvádzali, že internet im toto značne uľahčuje. Áno, sú tam určité trendy, z ktorých vyplýva, že teroristické zatknutia prebehli len v 15 členských štátoch. Je to preto, lebo nemáte k dispozícii informácie od iných členských štátov, od tých zvyšných 12, alebo sú tam nejaké iné veci, o ktorých je potrebné nás informovať. Ďakujem. Pán Moraes. Pán Moraes. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj pánovi Wainwrightovi v mene mojej skupiny za prácu Europolu. Tí, čo sme sa zaoberali vznikom Europolu, je to relatívne malá organizácia a to, čo ste vyprodukovali, je naozaj v porovnaní s vašou veľkosťou obrovský výkon. Pán Albrecht, pán Kroščeta sa pýtali na definíciu terorizmu Áno, vy máte v dokumente eh, definíciu teroristického útoku. A mm, ja mám iba jednu otázku, keďže máme toho času. A to v parlamente teraz máme problém eh, s bezpečnostnou stratégiou našou internou. Eh, ďalej máme organizovaný zločin, správu o tejto problematike. A my skrátka, myslím si, že vy presne hodnotíte organizovaný zločin, hrozby v oblasti organizovaného zločinu. Takže mňa by zaujímalo, ako sa vaše zdroje uplatňujú na nové výzvy v oblasti boja proti terorizmu? Uvediem príklad. Veľ USA napríklad verejne eh, pre zmenili eh, svoju politiku v oblasti organizovaného zločinu. A toto teda je nový, nový vývoj v USA taktiež aktivity NATO v Severnej Afrike. Ja si myslím, že by sme mali veľmi pozorne toto všetko zohľadniť, aby ľudia naozaj nám dôverovali, aby naozaj videli, že bojujeme proti terorizmu, že hodnotíme hrozby. Kým sa to objaví v médiách a vystraší to občanov, takže ako, ako toto vy vnímate? Tavares ako ďalší. being recruited for some. okay. And the liberals, but also the liberal might not work. Takže ani zeleným nejdú mikrofóny, ani liberálom. Áno, dnes ráno sme to tu všetko počrobovávali, hovorí pani predsednička. Áno, toto je divné. zeleným funguje mikrofón, to je jediný, ktorý funguje, takže sa pres, si presadnem. Ale zoberiem si aj e, svoje podklady. Takže e, v prvom rade musím povedať, že absolútna bezpečnosť zasiahnuť nedá, ale je tu určitá nesprávnosť, pokiaľ vykazujeme e, úroveň rizika. Je to také trošku lineárne. Áno, hovoríme, bolo menej teroristických útokov, ale e, hrozba je väčšia v istom zmysle z toho teda vyplýva, že tá úroveň hrozby nie je lineárna. Nemôžeme hovoriť o nízkej či vysokej hrozbe. To komplexnejšie než to. Takže také nejaké škály, rizika alebo hrozby nám vôbec nepomáhajú. V USA majú takú farebnú schému a toto veci zjednodušuje. Musíme ten problém riešiť politicky, nehovorím o priamom politickom zásahu proti teroristom, ale hovoríme o tých príčinách náboru teroristov, prečo sa im tak darí získavať nových členov. Represie fungujú, ale nie vždy, niekedy dokonca sú kontraproduktívne. Predstavme si scenár, kde represia práve pomáha náboru teroristov, ako povedal pán Diaz de Mera. V takom prípade možno niekedy dáva väčší zmysel konať inteligentne, pokiaľ ide o využívanie represívnych opatrení, pretože ide o obmedzovanie občianských práv, o tom viacerí z nás hovorili. Toto e zkrátka len zvyšuje možnosti náboru pre teroristov, obmedzuje to aj občanov. Takže my sme výbor, ktorý sa zaoberá základnými slobodami, pokiaľ ide o ekonomiu alebo rozpočet. Myslím, že zatiaľ neexistuje žiadna, žiaden subjekt, ktorý by mal neobmedzené zdroje. Všetci sa stiažujeme, vzdelávanie, zdravotníctvo a tak ďalej. A Uh, boj proti terorizmu je veľmi nákladný, napríklad tie skenery, o ktorých hovoríme. Takže moja otázka, sú prínosy takýchto technológií v proporcii s nákladmi, ktoré sa musia vynaložiť? Ďakujem pekne. Áno, my teraz hodnotíme dnes popoludní budeme mať vypočutie o hodnotení boja proti terorizmu. Teraz pán Mulder, ďakujem pekne. A ja ďakujem pánovi Wainwrightovi za jeho úvodné slova. Otázku mám jednoduchú. Súčasná situácia európskej legislatívy. Je podľa vášho názoru toto postačujúce? Alebo by ste komisii a parlamentu odporúčali zaviesť nové opatrenia, pretože legislatíva vám nepostačuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, myslím si, že aj toto budeme riešiť v kontexte tej správy o boju proti terorizmu. A teraz ešte sa vyjadrím ja. Mám jednu poznámku a jednu otázku. Poznámka, teším sa z tej správy. Tuším sa, to je jedno z roka na rok zlepšuje a tiež e, sa tam e, členské štáty e, vyzývajú, aby poskytovali čoraz viac informácií, lebo vy na týchto ich informáciách závisíte. Takže sa mi to páči, zlepšuje sa to časom. A myslím si, a tu sa obraciam skôr na radu a komisiu, že keď Eh, teroristické hrozby výročne vyhodnocujeme, tak by sme mali výročne vyhodnocovať aj našu reakciu. A to sme zatiaľ nerobili. Takže aby sme mali naozaj eh, taký komplexný pohľad na vec, eh, trendy, pokiaľ ide o hrozby a naša stratégia. Pán Albrecht a ďalší načetli otázku definície terorizmu. A ja osobne mám pocit, že v praxi sa táto definícia neustále rozširuje. Príklad. Dve skupiny, extrémistické lavicová a pravicová a niekoho tam o, zabijú. Je to teroristický útok alebo je to len bitka? Áno, zdá sa, že toto je jednoduchý zložin, vražda a ohrozenie na živote. A toto sa teraz označuje ako teroristický útok často. Takže kam až môžeme zajsť? Nie je terorizmus hrozba pre národnú bezpečnosť, skôr než hrozba pre jednotlivcov, životy jednotlivcov. Tiež sa často hovorí, že teroristický útok musí mať vplyv na širokú verejnosť, ale v Holandsku asi pred rokom sa došlo k incidentu, bolo zhromaždenie tisícky osôb, bola tam kráľovna, no, také veľmi slavnostné podujatie to bolo, nejaký spomienkový deň, takže naozaj e, tam bola spomienka, všetci boli ticho a zrazu niekto zakričal bu. Skladka len zreval a z toho vypukla panika. 65 osôb bolo vážne zranených. Tú osobu potom zatkli len za to, že zakričala bú. Takže dopad na spoločnosť bol obrovský, pretože ľudia si okamžite mysleli, že ide o útok, vysielalo sa to v televízii a tak ďalej. Takže dopad tohto maličkého kroku, toho zrevania bú, bol obrovský. Takže možno si myslíte, že preháňam, ale to sa naozaj stalo. Takže kde ťahať, kde ťahať tú hranicu medzi zločineckými aktivitami a teroristickými aktivitami. Takže prosím, troška sa obmedzme v tejto oblasti. Toľko teda zo strany kolegov. Dúfam, že budete schopní zareagovať. Nech sa páči, pán Wainwright. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, pokúsim sa zoskupiť moje odpovede. Nebudem reagovať na jednu otázku po druhej, ale v takých skupinách, pretože viacero vecí tu oznelo viackrát. Pokiaľ ide o Severnú Afriku, áno, Europol a členské štáty sa tým zaoberajú, hlavne pokiaľ ide o tie členské štáty, ktoré sú na hranici z EÚ, na hranici EÚ, vonkajšej hranici EÚ, NATO a ďalšie aktivity v tomto regióne um, považujeme za um, aktivity, ktoré je možné, možné zneužiť na radikalizáciu populácie. Taktiež tu je určité politické vákum a kladieme si otázku, ako teda zabrániť extrémistom, aby to zneužili. Ďalej máme obavy v tej súvislosti, že tá nestabilita v regióne obmedzuje policajné orgány a iné bezpečnostné orgány, pokiaľ ide o poriadok a právo. Toto tiež navýšilo kriminali- e, zločineckú aktivitu a možno aj teroristickú aktivitu. A Ďalšia vec, ktorá nás znepokojuje, e, to sú tie toky imigrantov do južnej Európy. Toto tiež je možnosť e, pre teroristické skupiny a skupiny organizovaného zločinu penetrovať do, do, na naše územie. Takže zatiaľ nemáme e, žiadne priame dôkazy toho, že teroristické organizácie takéto kanály využívajú. Je to teda hypotéza z mojej strany. Máme informácie o skupinách organizácie zločinu, E, ktoré sa o to snažia. Snažia sa nelegálne dostať osoby často za nehumánnych okolností e, na druhý breh Stredozemného mora. Veľmi pozorne sa tým za, samozrejme zaoberáme spolupráci s členskými štátmi. Pán Buzutil sa na to pýtal. Europol má operačné týmy, ktoré už dvakrát boli vyslané do regiónu, e, do Talianska, teda kontinentálneho Talianska, taktiež aj na Lampedúzu. Talianské úrady e, sa snažia vyhodnocovať e, údaje, ktoré boli takýmto spôsobom zistené. E, tiež teda tam boli um, interviu eh, s osobami, ktoré prichádzajú na územie, na územie Talianska. Eh, takže eh, sledujeme, do akej miery organizácie a organizované zločinov sa snažia využiť vzniknutú situáciu. Zatiaľ nevieme o žiadnych teroristických aktivitách, ale musíme byť obozretní. Pokiaľ ide o situáciu v Afrike inde, uh, Áno, vznikajú určité linky medzi organizáciami medzinárodného obchodovania s drogami a osobami v regióne Sahel, kde ide o mm, islamistických extrémistov. Zatiaľ e, sa nepreukázalo nejaké prepojenie medzi teroristickými skupinami a e, prevádzačstvom alebo teda obchodovaním e, s ľuďmi. Pokiaľ ide o definíciu terorizmu, Definíciu máme, používame ju v správe, samozrejme, že je otvorená výkladu, musíme byť veľmi pozorní, pokiaľ ide o zaradenie pod túto definíciu eh, iných aktivít eh, spadajúcich pod eh, pojem zločineckých aktivít je veľmi dôležité, aby ste túto správu vnímali vo svetle konsenzu s členskými štátmi. My s nimi veľmi úzko spolupracujeme a mm, teda pohybujeme sa prísne v rámci tejto definície. Takže členské štáty sú tie, ktoré rozhodujú o klasifikácii teroristických útokov, teda je na každom členskom štáte, čo ako klasifikuje. Tak sa to teda vlastne aj odraža v tej správe. E, súhlasím s pani Intfeld, že kvalita tej správy je čoraz väčšia. Áno, sú tu stále určité slabiny, to musím priznať, poprvé. Nedostali sme od členských štátov všetky informácie, ktoré by sme chceli. Myslím si, že ide o spolahlivý indikátor eh, tých hard aspektov terorizmu v EÚ. Teda to sú také merateľné veci ako počet zatknutí, ale toto je len jeden z indikátorov skutočnej úrovne terorizmu. A by ste na to správne poukázali, pán Tavares, že nejde o eh, lineárnu záležitosť. Toto je situačná správa. A sú tam zanalizované trendy ale na rozdiel od organizovaného zločinu, toto nie je nejaká štúdia vychádzajúca z nejakých e, údajov spravodajských služieb. E, my máme prístup k určitým informáciám, ale nie k všetkým. Niektoré sú na národnej úrovni blokované. Ja bohužiaľ nemôžem e, teda prísť s komplexnejšími informáciami a už, nie, už vôbec nie v verejnej verzii tejto správy. Takže tá správa má určité nedostatky, ale neustále sa zlepšuje, hlavne pokiaľ ide o prístup k tým údajom, ktoré máme naozaj jasne poukazujú na tú hrozbu, ktorá tu je. No a čo sa týka um, pravicových a blavicových extrémistov a ich aktivít, eh, zaznamenávame to. Je to samozrejme len malá časť správy. Tie najväčšie pripomienky sa týkajú, alebo sú reakcie na reakciu ETA v Španielsku a na aktivity islamistických teroristických organizácií. A myslím, že to sú to je podstata údajov, alebo tie dôkazy v správe a informácie poukazujú na hrozbu týchto dvoch organizácií. No a organizovaný zločin a boj proti terorizmu, je tam zaujímavé prepojenie, nehovorím, E, že sú prepojené v každodennom živote. Mm, to určite nie. Ich e, motivy sú rôzne. No a väčšina organizácií, ktoré sa to týka, tak e, sa týkajú alebo sú uzavreté do seba. Avšak sú tu náznaky kontaktov medzi organizáciami a uvediem príklad z Afriky. Sú však aj iné veci, ktoré ich spájajú hlavne. A to je financovanie ich aktivít a rozsah alebo explózia kriminálnych príležitostí zarábať hlavne pomocou internetu. No a to tiež zaujalo eh, teroristov a to ich spája medzi sebou. No a otázka pani Gomez o praní špinavých peňazí. Eh, samozrejme sa zaoberáme tým, ako offshore miesta a mnohé ďalšie aktivity prania špinavých peňazí, ktoré využívajú eh, kriminálne eh, živly, využívajú tak eh, zaujíme sa ako a to môžu zneužiť aj teroristické organizácie, avšak o tom teraz nemáme príliš veľa informácií. No a keďže sú však nejaké prepojenia medzi organizovaným zločinom a bojom proti terorizmu, tak efektívne policajné nástroje a zásahy závisia od nástrojov, ktoré majú k dispozícii a možnosti operovať a kontrolovať činnosť teroristov napríklad na internete o, mm, o hodnote výmeny údajov. Vidíme to tak hlavne čoraz viac v potrebe koherentnej politiky v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu. No a v Európe, ale sa snažíme práve o to, aby sme vytvárali synergie v rámci vnútornej stratégie, vnútornej bezpečnostnej stratégie EÚ a národnými stratégiami členských štátov pre tie stratégie, ktoré bojujú proti organizovanému zločinu a terorizmu. No a preto musíme spájať našu prácu, činnosť a využívať všetky synergické efekty. Pre Europol terorizmus je veľmi dôležitá časť aktivít aj keď um, pomene malá, týka sa, je to približne 9%, v porovnaní napríklad s nelegálnym obchodovaním s drogami a omamnými látkami, to je 30%. Myslím a dúfam, že som rýchlo zodpovedal na všetky otázky. Ja som na Iberskom poloostrove neidentifikoval v rámci práce Europolu žiadne nedostatky na letiskách alebo žiadne výrazné nedostatky. Nemyslím si tiež, že e, počítačová, e, počítačová kriminalita, stratégia pre ňu, PNR a podobné veci samozrejme má svoj prospech. No a snažíme sa využiť maximálne možnosti, ktoré máme, hlavne čo sa týka výmeny príslušných údajov. Počítačová kriminalita je pre nás veľmi relevantná a každá e, smernica v budúcnosti musí zohľadňovať obrovský nárast nelegálneho využívania internetu e, pri podpore e, počítačovej kriminality a v týchto dňoch aj terorizmu. No a preto e, policajné požiadavky a žiadosť o nástroj na boj proti tejto činnosti je každodenne čoraz silnejšia. Dobre, dúfam, že som všetko zodpovedal a ak nie, tak môžeme sa porozprávať neskôr, alebo dodatočné otázky zodpovedať pán Mulder. Ja som sa pýtal na to, či súčasná legislatíva je pre Europol dostatočná, alebo e, si želáte si viac? No, prepačte, že som na to neodpovedal priamo. Ja dúfam, e, že dnes po obede sa budeme o tomto bode rozprávať. Myslím, že to je s tým pripojené. No, pre Európou, za Európou by som povedal. Európska únia od eh, septembra 2001 eh, veľmi intenzívne pracuje a vypracováva legislatívu. A preto súčasná legislatíva je, eh, je dobrá, ale budeme o tom hovoriť ešte po obede. Dobre, ďakujem pekne, pán Van Vrind. Ak nie sú žiadne ďalšie dodatočné otázky. Nie. Nikto už nechce nič povedať. Tak to bude na teraz všetko. Ale budeme dnes po obede hovoriť o politike boja proti terorizmu od 15.00. Takže momentálne je to všetko. Ešte raz ďakujem pánovi Wainwrightovi za jeho prezentáciu a za jeho dokumenty, ktoré dostali všetci členovia výboru. A pred sebou máme ešte niekoľko minút, kým začneme zasadnutie koordinátorov. Takže ďakujeme všetkým poslancom, pánovi Wainwrightovi. A 11.30 začína zasadnutie koordinátorov.